poslancov ohľadom nominácie do jedného z parlamentných výborov a bude to zaznačené aj do zápisnice z dnešnej schôdze. Ak nemáme žiadne námietky do času nadobudnutia platnosti dnešnej zápisnice, táto nominácia bude považovaná za schválenú. Ďakujem veľmi pekne, pokračujeme ďalej. Prejdeme k ďalšiemu bodu na programe rokovania.